knows very well. Uh, dear colleagues, ladies and gentlemen. Vážení kolegovia, dámy a páni, prosím, posaďte sa. Príjemné popoludnie. Blahoželám našim rumunským kolegom k štátnemu sviatku. Blahoželám za obidva výbory uh, môžeme schváliť program. Ak nemáte námietky, uh, nevidím, že by ste namietali. A teraz moje oznámenia. Mám dve oznámenia. E, toto stretnutie sa vysiela na web streamingu alebo cez web streaming a po druhé máme tlmočenie e, z a do 22 jazykov. Budeme postupovať ako zvyčajne, vy ten postup poznáte, pretože toto je už tretie zasadnutie našich výborov, takže vás všetkých vítam. Spolupracujeme a budeme spolupracovať na príprave tejto veľmi dôležitej správy. Predpokladáme, že naše zasadnutie bude trvať dve hodiny. A pokiaľ ide o predchádzajúce zasadnutia, na nich sa tieto dva výbory dohodli, že každé spoločné zasadnutie bude mať dvoch e, predsedov, teda pani Vicky Ford a ja budeme spolupredsedať. Máme vyše 1200 e, pozmenujúcich e, návrhov a všetky sú uh, dostupné, všetky sme dostali. Dovolte mi zablahoželať obidvom spoluspravodajcom, pani Gebhardt a pani Kalas. Blahoželám vám k vynikajúcej práci. Vieme si predstaviť, že to nie je jednoduché nie je také jednoduché spolupracovať. E, je tu aj veľa tieňových správodajcov. Všetkým chcem zablahoželať, e, všetkým z obidvoch výborov spolu. 15, 16 či 17 ľudí sa podielalo na tejto práci. Na to neberieme do úvahy ďalších ľudí, e, o poradcov, sekretariát a tak ďalej, ktorí prispeli tejto správe. A dnešná výmena názorov sa bude sústrediť na viacero odsekov a kompromisných riešení, ale my sme sa dohodli e, so spolupredsedničkou na tom, že by bolo výborné, keby obidvaja spoluspravodajcovia aj tieňoví spravodajcovia mohli povedať čo najviac aj o iných kompromisných pozmenujúcich návrhoch, ktoré ešte neboli dokončené, ale možno sú ešte dôležitejšie vzhľad pre našu diskusiu, pretože ak ste dostali e, kompromisný návrh e, k neviem koľko, koľkým pozmenujúcim návrhom, na tom nezáleží, e, otázka je, čo s tým zvyškom. A to je asi tá najdôležitejšia otázka. Ak by ste mohli vysvetliť svoje stanoviská, spravodajkyne aj tieňovi spravodajcovia. Takže samozrejme e, potom budeme mať aj hlasovací zoznam. E, tam budú všetky pozmenujúce návrhy, kompromisy, hlasovací zoznam. Takže teraz sme na začiatku našej diskusie. Dovolte, aby sme schválili zápisnicu. A to máte zápisnicu z 10. novembra 2015. To máte všetko vo svojich e, spisoch. Nikto nenamieta, takže túto zápisnicu môžeme schváliť. A teraz, ak môžem, dám slovo spolu predsedajúcej. Ďakujem, pán spolupredsedajúci. Ďakujem všetkým za to, že ste prišli, len aby sme vysvetlili, kde sa nachádzame. Chceme hlasovať o parlamentnom uznesení 14. Eh, decembra. Sme si vedomí toho, eh, že aj komisia chce predložiť isté návrhy budúci týždeň Takže by určite pomohlo v našej diskusii, keby sme hovorili nie len o tých kompromisoch, kde sme sa dohodli, ale e, keby sme hovorili aj o tých, kde e, máme odlišné názory a takisto by bolo dobré, ak e, majú členovia osobitné pripomienky, tak by bolo dobré, aby komisia počúvala a komisia určite starostlivo počúva, pretože je možné, že parlament e, sa bude s komisiou rozchádzať v názore a to je veľmi dôležité. Ja predpokladám, že komisia bude starostlivo počúvať, pretože toto je snáď posledná príležitosť, ako môžeme ovplyvniť e, uvažovanie a smerovanie komisie. Ďakujem hovorí pán predsedajúci. Nemáme veľa času, máme vlastne tri týždne na to, aby sme dokončili, úplne dokončili našu prácu a to e, teda nie je dlhý čas. Takže e, dám teraz slovo spolu s pravodajcom. Dohodli ste sa, kto začne? No, Predpokladal som, že máte nejakú dohodu, pani Gebhardt. Ďakujem, pán predsedajúci. E, my sme sa dohodli, že dnes to budem ja, na budúce naopak, ale v skutku práca pokračuje. Nie je to vždy jednoduché, to je pravda, pretože sú tu rôzne názory medzi politickými skupinami a my teda musíme aj čakať na stanoviská z e, v jednotlivých výborov musíme brať do úvahy článok 54, pokiaľ ide o kompetencie. A teraz e, máme 38 e, kompromisných návrhov v štyroch blokoch, dva bloky Eh, tie prvé dva bloky sú prakticky hotové. Je tu ešte pár posledných diskusí, ktoré vedieme, ale myslím, že môžeme už teraz povedať, že tu sme uzavreli prácu. Tie dva ďalšie bloky si ešte vyžadujú nejakú diskusiu, ale sú z časti už prebraté aj so tieňovými eh, spravodajcami. A ďalšie zasadnutie bude vo štvrtok a budeme na tom ďalej pracovať. Samozrejme, teraz nemôžem predstaviť všetkých 38 kompromisných návrhov, to by bolo problematické, ale môžem povedať, kde sú tie body, e, ktoré bude treba politicky prediskutovať, pretože sú veľmi dôležité a kde je ten kompromis asi najzložitejší. A tu začnem odsekom 15. Tu ide o e, doručovanie balíkov a tu sú rôzne stanoviská, akým holistickým spôsobom alebo akým spôsobom pristúpať k tomuto odseku. A toto je jeden z tých najväčších problémov pri cezhraničných eh, aspektoch eh, elektronického obchodu. Tu ide o náklady, ale aj bezpečnosť dodávok a aj o rýchlosť a kvalitu. A s tým súvisí, a tu je vlastne aj ten háčik, s tým súvisí to, že treba naozaj zobrať do úvahy nielen cenu dodávky, doručenia, ale aj to, čo to znamená pre pracovný svet, čo to znamená aj pre kvalitu práce, aký to má dopad na e, zamestnávateľov a zamestnancov. Takže toto tiež je e, téma, o ktorej treba diskutovať e, a tu hovoríme jasne Áno, tu musí, a vlastne už aj urobil výbor pre zamestnanosť veľmi dobrý e, návrh a myslím, že tu by mohol byť dobrý základ pre kompromis. Druhá téma. Mali sme obšírne diskusie k téme platformiem a e, poskytovaniu služieb na platformách a myslím, že ešte sa nám to nepodarilo uspokojivo. Páni Kalas a ja sme pripravili rôzne kompromisné návrhy, pretože sme sa jednoducho nedokázali zjednotiť ale e, myslím, že teraz môžeme urobiť spoločný návrh a tu ide o to, aby sme jasne rozlíšili medzi platformami ako štruktúrou, a, a ponukou a tým, ako fungujú, ako ich možno využiť a na druhej strane službami, ktoré sa poskytujú prostredníctvom týchto platformiem. Takže toto je to, čo predpokladám, že sa nám vlastne medzičasom snáď podarilo urobiť tento rozdiel. Ale jedno treba povedať vážne. Nemôžeme to všetko hodiť, tak povediac, do jedného hrnca. Platformy sú veľmi rozdielne a myslím si, že nie je možné to navrhnúť uh, ako i všetko, čo by patrilo do jednej jedinej definície, pretože tie sú tak rozdielne, že to jednoducho nie je možné e, urobiť jednu jedinú definíciu. A môžeme sa o to pokúsiť, ale myslím si, že to nemá zmysel, pretože e, máme tu napríklad poskytovanie složieb cez e-commerce, ale máme tu hotelové služby, taxi služby, ale máme aj vedecké platformy, Ehm, to sa nedá všetko len tak hodiť do jedného hrnca, tu musíme diferencovať a to je skutočne zložitá úloha, ehm, to je jasné, že to sa nepodarí. A pokiaľ ide o tie platformy ehm, poskytovania služieb, tu je otázka, ako k tomu pristúpiť, ako holisticky k tomu pristupovať. A tu už e, mm, celé roky e, hovoríme, že e, tieto služby, poskytovanie služieb nemôžeme vnímať ako niečo malé, drobné. Tu máme podniky, veľké podniky, malé stredné podniky, máme tu zamestnancov, zamestnávateľov a to všetko súvisí e, s touto témou a toto je teda jedna z veľkých e, tém alebo ťažkostí, ale mám pocit, že aj tu sa nám podarilo e, celkom dobre pokročiť. Predsedajúci, jedna malá poznámka pre naše správodajkyne by sme mohli teraz dať trošku dlhší čas. Máte ešte 2,5 minúty, takže e, obidve spravodajky nemajú dlhší čas. Áno, pokračuje pani Gebert. E, áno, lebo je to veľmi zložité vysvetliť v krátkom čase. Ja som sa chcela len pristaviť pri tom, kde sme našli nejaké kompromisné riešenia. Takže myslím, že sme na dobrej ceste a potom sú tu ešte otázky, o ktorých ešte treba ďalej diskutovať, čo sa týka telekomunikácií. O tom, budem hovori, o tom bude hovoriť pani Kalas, pretože to je v pôsobnosti výboru ITRE. A potom otázka kybernetickej bezpečnosti, e, nelegálneho obsahu na internete. To sú veci, o ktorých sme ešte e, nehovorili. O nich treba hovoriť s výborom LIBE. A potom, a tým už skončím, aj keď sa možno k tomu ešte neskôr vrátim, e, skončím teda ešte otázkou práv autorských práv. E, tu sa ešte naozaj zapotíme, najmä e, pokiaľ ide o výbory Júry, ale myslím si, že aj tu sme na dobrej ceste. Ďakujem, pani Gepard. Teraz má slovo pani Kalas. Ďakujem. Aj e, ja by som sa chcela poďakovať spolu správodajkyni aj tieňovým správodajcom za veľmi dobrú spoluprácu aj sekretariátu, aj asistentom, poradcom, pretože to bolo naozaj veľa práce. V prvom rade k všeobecným témam a ja by som chcela zdôrazniť, že štruktúra správy e, tá bola stanovená sekretariátom a myslím si, že bolo to stanovené dobre. Mohli sme zapojiť aj tie stanoviska, ktoré sme dostali z iných výborov a mm, samozrejme sme sa usilovali o dobrú vyváženosť a proporčnosť e, vzhľadom na témy a výlučnú právomoc jednotlivých výborov. Ja by som tiež rada začala uh, svoj príspevok e, témou platformy, pretože toto je asi tá najkontroverznejšia téma a vyžaduje najviac diskusií. A my e, sme sa ešte nedohodli na všetkých kompromisoch. V prvom rade si myslím, že je veľmi dôležité, aby sme mali e, túto e, politiku, ktorá bude priaznivá voči inováciám, a aby sa uľahčil vstup na trh, konzultácie, ktoré komisia vedie, by tiež mali pomôcť identifikovať problémy, ktoré sa vzťahujú na tému platformiem. A ako povedala aj pani Gebhardt, e, sú tu teda problémy so samotnou definíciou. Ide tu o platformu alebo o služby, ktoré sa poskytujú cez platformu. Veľmi zložité je vlastne uvedomiť si, odkiaľ tento problém vychádza. Vychádza e, z nejakého podnikateľského sektora, ktorý si chce uchovať e, svoj podnikateľský model a nechce prejsť na digitálny model, alebo kde je ten problém. Ďalšia téma, efektívnosť. Čo je efektívne pre inovácie? A to sa týka aj internetových sprostredkovateľov. Mnohí experti povedali, že keď sa presunieme od obmedzenej zodpovednosti, bude to znamenať obrovské náklady, predovšetkým pre malé a stredné podniky. Um, niektorí hovoria, dobre, e, s týmto sa vyrovnajú nejaké veľké nadnárodné koncerny, ale pre malé a stredné podniky je to veľmi zložité. Ak nemajú celú armádu právnikov, e, potom to bude naozaj veľmi zložité a možno e, nebudú môcť pokračovať e, vo svojej činnosti. Ale to nie sú len hospodárske náklady, ale aj sociálne náklady. To súvisí aj so slobodou slova. Ak platformy majú plnú zodpovednosť, potom e, naozaj e, bude problém. A potom ďalšia téma, nediskriminačný prístup k platformám čo tým máme na mysli? E, nezákonnú súťaž alebo e, tu ide o diskrimináciu medzi jednotlivými výsledkami vyhľadávania? Tu samozrejme e, s tým súvisí aj to, že chceme mať tie najlepšie výsledky, preto nepodporujem neutralitu platformiem, ale samozrejme o tom ešte môžeme diskutovať. Ďalšie témy, to sa týka telekomunikačných služieb. Áno, asi sa zhodneme, že tu je hospodárska súťaž dobrá vec, ale dôležité je zachovať prístup k sieťam. Takže sú tu nejaké pravidlá pre poskytovateľov služieb, ale potom je tu pravidlo e, prístupu k službám. A veľmi dôležitá téma pri budovaní digitálneho jednotného trhu je presadzovanie. Keď hovoríme o harmonizovanom rámci, je tu otázka, ako e, k tomu pristúpiť, aby e, to bolo dobre napasované na digitálnu dobu, na digitálny jednotný trh, na prax. Ku kybernetickej bezpečnosti tu treba vziať do úvahy prebiehajúce rokovania o ochrane údajov. A ešte jeden bod, ktorý by som chcela zdôrazniť. Mnohé spoločnosti, mnohí používateľia neurobia ani tie najzákladnejšie kroky, aby si ochránili e, IT systémy e, napríklad neaktualizujú software, ne, mm, nechránia si e, obsah tým, že by ho nejakým spôsobom zakodovali a nerobia tie bežné kroky na zabezpečenie komunikácie. Takže toto to súvisí aj s konaním samotných e, používateľov. A ja som veľmi rada, že e, väčšina e, skupiny podporila pozitívny prístup k e, vývoju v oblasti ochrany údajov, pretože to naozaj bude na prospech občanom. Potom k tomu tretiemu balíku kompromisných návrhov, e, tam, kde sa nedokážeme dohodnúť na témach, mali by sme tiež možno navrhnúť kontroverzné prvky, aby sa o nich hlasovalo samostatne. Ale my sme sa pokúšali v každom prípade predložiť také kompromisné návrhy, ktoré dokážu podporiť e, takmer všetci alebo väčšina, aby sme mohli byť spokojní s výsledkami. Ďakujem. Ďakujem pekne. Obom vám. Vážené kolegyne, máte úplnú pravdu. Nikto nebude spokojný eh, s kompromisom, ale dôležité je, aby sme aspoň na konci neboli nahnevaní. To je dôležité, pretože samozrejme nie je možné nájsť taký také riešenie, ktoré by uspokojilo všetkých. Ďakujem vám pekne, bolo to dosť jasné a zvoraznili ste tie najproblematickejšie prvky. Ak dovolíte, dal by som teraz slovo tieňovým spravodajcom najprv za EPP Filip Žovan z výboru IMKO. Pán predseda, ďakujem, že ste mi udelili slovo. Obmedzím sa na jednu tému a síce na platformy. Podľa mňa sú tu dva problémy, ktoré treba vyriešiť. Poprvé, zodpovednosť platformy a potom zdieľanie hodnot, hoci to nie je súčasťou našej diskusie. D'où vient la difficulté La difficulté vient que depuis la directive commerce. Potom e, sú tam aj ťažkosti zo smernice 12 článok e, smernica z roku 2000, tá zodpovednosť platformiem nie je dostatočne zadefinovaná, lebo vtedy sa ešte ten ekonomický model vytváral. A dôsledkom toho je, že boj proti e, nelegálnemu obchodu a proti nelegálnym obsahom tak e, tento boj e, jednoducho platformy nepodporujú a nemáme to jasne zadefinované. Ale EÚ a všetci to vieme, aj predseda parlamentu sa v tom vyjadril v tomto zmysle. Bohatstvom Európy je tá kapacitu vytvárať a ak my túto kapacitu nebudeme obhajovať a ochraňovať, tak mm, sa nikam nedostaneme. A mali by sme aj e, bojovať proti nelegálnym produktom. A teraz tie platformy, v akej sú e, situácii, tak buď to necháme tak, ako to je, ale potom e, európske hospodárstvo tým bude postihnuté, alebo vytvoríme veľmi záväzný a obmedzujúci a striktný režim, ktorý bude obmedzovať. Ale v každom prípade potrebujeme mať zdieľanie zodpovednosti medzi tými, ktorí majú prístup a ktorí využívajú, a, teda užívateľmi, spotrebiteľmi a hlavne, aby to užívanie bolo e, user-friendly, teda jednoduché. A to vzdielanie hodnot, to je ten druhý problém, zatiaľ sa tomu nevenujeme dve čísla. YouTube 200, e, 800 miliónov užívateľov, 640 miliónov eur ročne a ďalšia firma e, má iné čísla, takže je tu obrovský manevrovací priestor na vzdielanie hodnot a tomu, akým spôsobom e, tí, ktorí sú autorizovaní a ktorí majú prístup právam, akým spôsobom ich využívajú. E, Ďakujem pekne, vážený kolega. Deňoví spravodajcovia, prosím vás, obmeste sa na 3 minúty. Pani Hena Virkunen, EPP, nech sa páči. Zajtre. Ďakujem za slovo, pán predseda. Rada by som sa podekovala obom spravodajkyniam a ich týmom za prácu, ktorú odviedli. Všetci vieme, že nie je jednoduchý proces vypracovať spoločnú správu a tým pádom spoločné kompromisné návrhy, avšak myslím si, že obe spravodajkyne sa naozaj snažili spolupracovať na kompromisoch a dodržať aj veľmi náročný časový rozvrh. Počas rokovaní e, sa nám podarilo dosiahnuť mnoho kompromisov, ktoré sú teraz akceptovateľné pre obidve skupiny, avšak stále je tu ešte nejaká práca pred nami. No a ne, na niekoľko otázok budeme musieť nájsť riešenie v nadchádzajúcich dňoch, pretože máme len týždeň na vypracovanie týchto kompromisov. Takže zdá sa, že niektoré otázky sú zložitejšie. Aj spravodajkyne, aj kolega Žovan, všetci ste hovorili o platformách. Samozrejme je potrebné zadefinovať rôzne typy platformiem a taktiež je dôležité objasniť právny štatút a úlohu platformiem a poskytovateľov obsahu. Taktiež musíme opatrne preskúmať, byť opatrný pri preskúmovaní, či je potrebné ďalej regulovať, alebo či je lepšie sa zaberať presadzovaním existujúcich právnych predpisov alebo ich zavádzaním. Pre EPP je dôležité vytvoriť politiku, ktorá bude naklonená E, inovatívnosti a bude efektívna. Myslím si, že jeden z hlavných princípov v našej správe by mohol byť, že sa pokúsime nastaviť taký rámec, kde budeme mať rovnaké služby pre rovnaké typy služieb, pokiaľ to budú, či už to budú online alebo offline služby, budú pre nich platiť tie isté e, pri, e, pardon, pravidla. No a jedna vec, ktorá by podľa nás mala v správe zaznieť intenzívne, je stimul E, alebo je teda je dôvod, prečo vytvorenie digitálneho e, jednotného trhu je tak dôležité. Je to preto, že tento typ trhu vytvára mnoho pracovných miest a príležitosť na rast pre Európu a preto sa venujeme aj e, tejto správe v tejto oblasti, pretože vieme, že pracovné miesta a rast v Európe sú dôležité, aby sme držali krok s ďalšími hráčmi, ako je napríklad Čína či Spojené štáty. EPP je zaviazané, sa zavezuje intenzívne pracovať v nadchádzajúcich dňoch so spravodajkyňami a tieňovými spravodajcami, aby sme sa dopracovali ku kompromisom a prácu dokončili na čas. Myslím si, že je dôležité, aby sa parlament čoskoro vyjadril k digitálnej agende, pretože komisia už počas nadchádzajúcich mesiacov predstaví prvý legislatívny návrh. Čiže my sme naozaj pripravení e, nadchádzajúci týždeň intenzívne pracovať, aby sme potom v Štrasburgu mohli hlasovať. Ďakujem. Ešte by som vám rád všetkým pripomenul, tým z vás, ktorí sú pripravení sa ujať slova v druhom kole, potom ako budú vypočutí tieňoví spravodajcovia, tak by bolo najlepšie, aby ste sa už teraz prihlásili o slovo, aby sme mohli pripraviť zoznam rečníkov na to druhé kolo teraz bude mať slovo kolega Zoríňo, ktorý je tu za SD, výbor ITRE. Ďakujem, pán predseda. Kolega, ktorý má túto tému na starosti, tu nie je, takže ja v jeho mene zdôrazním tie hlavné body. Pre Európu je prioritné aby neboli na digitálnom trhu monopolné štruktúry, je dôležité zabezpečiť kvalitné služby pre európskych občanov. Dopad digitalizácie na spoločnosť a trhy je mimoriadne dôležitá. V kompromisoch sme sa zdôrazňovali najmä na digitálny rozdiel a kontext infraštruktúry a digitálne zručnosti je dôležité, aby komisia išla správnym smerom, čiže tá vízia digitálnej inklúzie musí byť pritom na všade v texte. Musíme preskúmať všetky príležitosti, aby e, všetci, 100% európskeho občanov malo prístup na internet bez ohľadu na to, kde žijú, či už sú to v vidieckej oblasti alebo v centre, alebo v miest. Digitálne zručnosti taktiež treba propagovať, pretože tie sú e, prvým krokom k prístupu digitálnym službám a technológiách a tie by mali byť prístupné pre všetkých občanov Európy bez ohľadu na to, či sú títo starí, mladí alebo e, handicapovaní. Ako som už hovoril, platformy sú pre SD mimoriadne dôležité. Tu sa môžeme zamerať na to, ako zabrániť monopolným štruktúram, ktoré e, s, majú neferové praktiky voči iným e, hráčom na trhu či spotrebiteľom. Veľmi dôležité je tiež, aby kompromis Eh, v oblasti telekomu a infraštruktúr bol taktiež podporený. Dôležité je zamerať sa na investície v prípade zlyhania trhu a musíme na to využiť všetky prí, prístupné prostriedky vrátania európskych fondov a iniciatív práve na tieto účely. Taktiež je dôležité, aby digitalizácia priemyselu a internet veci boli ďalšími krokmi podporujeme, mali by sme tieto ako parlament podporiť. Pokiaľ ide o software a hardware, tie potrebujú vysokú mieru kybernetickej bezpečnosti. Mali by sme sa ubezpečiť, že malé a stredné podniky posilnia svoju kybernetickú bezpečnosť a zároveň bude rásť aj e, oblasť priemyslu, ktorá sa venuje kybernetickej bezpečnosti. Taktiež by sme sa mali zamerať na úspešné zavedenie 5G No a pokiaľ ide o verejnú, e, verejný sektor, občania musia mať jednoduchý a dostupný e, prístup k verejným službám. Komisia musí e, podrobne analyzovať situáciu, pretože digitalizácia sa v našich spoločnostiach mení. Európsky občania a pr- pracovníci musia mať ochranu a svoje práva aj v digitálnom svete, kde bude hájená sociálna kohézia a budú chránené zraniteľné skupiny. Takže toto je stanovisko, ktoré som tu predniesol v mene tieňového správodajcu z našej skupiny. Ďakujem. Thank you for your... Ďakujem za všetky pripomienky. Pani predsedajúca Vicky Ford, nech sa páči, máte slovo. Ďakujem. Ja hovorím v mene EKR. Spolupracujem aj s ďalším tieňovým spravodajcom z našej skupiny, ktorý bude mať slovo po mne. Bola by som rada, aby sa správa zameriavala na benefity ako pre spotrebiteľov, tak aj pre podniky, aby podporovala inováciu a podporovala také snahy, ktoré docielia konkurencieschopnosť našich ekonómií a budeme môcť eh, čerpať z benefitov digitálnej revolúcie. Chcem sa vám podekovať za prácu, ktorú ste odviedli doteraz. Chcem veľmi špecificky a konkrétne sa vyjadriť k niektorým z kompromisov, pokiaľ ide o správa spotrebiteľov. Nechcem, aby existovali rôzne práva pre spotrebiteľov pre tie isté hmatateľné tovary. Toto, alebo čo držím v ruke, alebo môj telefón, alebo moja telka podľa toho, či, či si tieto produkty kúpime online alebo v obchode. pretože tieto oblasti sa začínajú prepájať. Môžete ísť do obchodu, ale kúpiť si tam tú televíziu online a nemôžu preto existovať dve, dve sady pravidel. Potrebujeme toto zjednotiť. Nechceme e, rôzny prístup. To sa hovorí aj v zjednotenom kompromise a komisia, prosím vás, keď nás počúvate, zoberte to prosím do úvahy, keď, bude, keď budete riešiť možnosť myšlienku dvoch sád pravidiel ochrany spotrebiteľa. Parlament s týmito dvoma sadami nesúhlasí. Potom sú tu dôvryhodné e, značky. Pokiaľ tieto budú existovať, musia e, tieto byť riešené smerom z dola nahor a z, overené spotrebiteľmi. Potom sa to hovorí o pre, riadnom uplatňovaní článku 20 smernici o službách, kde sa eh, hovorí o e, diskriminácii. My by sme sa prikláňali k možnosti využívať alebo opierať sa o existujúce právne predpisy, pokiaľ je to možné. Ďalej, naša skupina podporuje harmonizované spektrum už sme sa o to pokúšali pri komunikáciách s radou, nepodarilo sa to, takže pokúsme sa teraz dopracovať ku koordinovanému prístupu a poskúsiť sa ísť e, vpred a nedostať sa do ďalšej e, slepej uličky s radou. Ďalej, väčšina e, členov parlamentu sa zhoduje na tom, že nepotrebujeme jednotného regulátora v Európe pre telekom. Podporujeme však, aby mali zdroje. Tí, ktorí sa tam zaberajú teraz, Potom je tu trošku kontroverznejšia téma. Tie sme ešte nesfinalizovali, balíky či zasielky. Tam podľa mňa nie je potrebný regulačný prístup z hora nadol. V niektorých členských štátoch už táto situácia funguje a ja si nemyslím, že by sa e, komisia mala e, kontaktovať so sociálnymi poisteniami jednotlivých členských štátov pokiaľ ide o platformy. Spotrebitelia platformy používajú, pretože chcú. A my im musíme tento výber umožniť. Samozrejme, obmedzenie zodpovednosti je dôležité. No a pokiaľ ide o vzdelané hospodárstvo, alebo teda podniky, nesmieme znevýhodňovať samostatne zárobkovo činné osoby. Pokiaľ ide o kybernetickú bezpečnosť, end-to-end and uh, encryption je dôležitý prvok, ktorý tiež musíme uh, podporovať. Ďakujem za ITRE, uh, za EKR. Je tu pán Henker. Ďakujem. Využijem časť toho času na to, aby som hovoril len o odstavci 19 a 19 a všeobecne naozaj my všetci máme záujem na tom, aby sme mali e, vysokokapacitné vedenie aj v tých najvzdialenejších oblastiach a na vidieku. A to musíme dosiahnuť tým, že bude väčšia konkurencia. A myslím si, že tá myšlienka, ako sa tu majú ako pristupovať k tým oligopolom. No, mm, obávam sa, že sme ich liberalizovali príliš neskoro a teraz trpíme aj týmto oneskorením a musíme toto oneskorenie nejakým spôsobom zachytiť. A žiaľ, neboli sme schopní sa dohodnúť na tej myšlienke a bolo by potrebné sa venovať aj tým otázkam akcionárov, e, ako v mojej krajine. Ďakujem, vynikajúce vystúpenie hovorí pán predseda a pani Dita Charamzová, nech sa páči za ALDE a za IMKO výbor. Thank you, Chair. Uh, I would like to also to thank the rapporteur. Ďakujem veľmi pekne pán predseda. Ďakujem všetkým spravodajcom za prácu na tejto veľmi náročnej téme. Táto naša správa musí byť naozaj pozitívna a hovorím to aj v mene IMKO, ale ja by som dodala aj v mene spotrebiteľov a firiem. Všetci od nás očakávajú, aby sme priniesli výsledky v nejakom rozumnom čase a preto politická skupina nesúhlasí s odsekmi 7 a 11 a s kompromismi, ktoré sa tam uzavreli, pretože sa orientujú, orientujú naozaj veľmi nesprávnym smerom. Niektorí politici ako keby sa rozhodli, že Európa by nemala využiť tento digitálny impuls a nemala by spustiť spoločné pravidlá. Týmito kompromismi e, sa vlastne tlačí na komisiu, aby, mm, aby E, sa išlo iným smerom a čo sa robí s tými desiatimi percentami, tak nakoniec e, chceme ukončiť 28 rozličných legislatív, 28 rozličných situácií, ale neviem, či ten prístup, tak ako je mm, zachytený, tak či je e, správny. My túto situáciu naozaj musíme využiť, chytiť doslova zapače si a a zabrániť tomu, aby vzniklo právne vákum medzi offline a online aktivitami, pretože to už teraz je taká, lebo navrh komisie to už je ten prvý krok správnym smerom a potom by sa malo postupovať ďalej, ale ja si myslím, ešte naďalej máme možnosť nájsť vhodný kompromis. Osobne som veľmi veľkou nadšenkyňou pre EÚ a pre kompetencie EÚ a myslím si, že rovnako vášnivo si želám, aby sme v tejto správe nemali také časti, kde komisia nebude mať e, kompetencia alebo e, že nebudeme zodpovední my ani v jednom, ani v druhom výbore. Tam ten mm, odsek 3 alebo čas 3 a pravidlá pre zamestnanosť versus sociálne zaistenie, tak na to naozaj treba dávať pozor. Potom sú tu 4 stanoviska pre EMPL a je potrebné, aby sa o tom rozhodovalo India. Posledný bod, opakujem, neželám si európsku obchodnú značku pre web stránky. Myslím si, že je to rovnako skopirovateľné a sfalšovateľné ako v reálnom svete, či už online alebo. A teraz pani Julia Reda za Zelených z IMCO. Ďakujem veľmi pekne. V prvom rade chcem poďakovať všetkým tieňovým, ktorí prispeli k tejto práci. Ja si myslím, že sme dosiahli veľký pokrok, hlavne v platformách. Máme diferenciáciu technológií na jednej strane a zároveň tú e, vzdielanú zodpovednosť, ako tu padlo v návrhu, tak veľa problémov, ktoré teraz máme, sa do istej miery vyriešia. A to je aj tou otázkou neutrality. Jasné, že infraštruktúra musí byť neutrálna zatiaľ, čo služby musia fungovať často cez filtry, filtre, a musia pomáhať tomu a spotrebiteľovi, aby bol schopný sa orientovať v tom obrovskom množstve informácií. Je tiež veľmi dôležité, aby sme sa neodchýli od základných princípov e, smernice e, e-commerce, a, lebo len takýmto spôsobom napomôžeme rozvoju elektronických služieb pokiaľ ide o digitalizáciu, elektronizáciu obchodu, tak tu sa zhodnem s EP, ale je tu aj možnosť, aby boli aj väčšie príjmy a je tu aj problém DPH. A je tu veľká výzva aj pre predajcov kníh a podobne ale to je dôsledok toho, že elektronické knihy sú v súčasnosti službami a nie tovarom. A zmena by tu mohla veľa vecí napraviť. Myslím, že máme veľmi vyvážené výsledky práce bez toho, že by sme nejak postihovali základný princíp neutrality na sieti. Pokiaľ ide o tú údajovú alebo dátovú ekonomiku, tak je to v poriadku, len jeden bod k smernica k databázam. Je to veľmi dôležité, ale nesmieme to preceňovať. Máme tu určitú legislatívu a Európska komisia si uvedomuje, že táto úprava je prekažkou v rozvoji dátovej ekonomiky. To znamená, že by malo byť možné zrušiť smernicu, ktorá pochádza zo začiatku 90. rokov a v tejto súvislosti podporujem návrh na otvorený prístup a na jasné e, rámce aj preto dátové vyťažovanie a je to dôležité, aby sme boli konkurencieschopní, aby sme umožnili nášmu výskumu, aby mohol ísť vpred a aby mohol svoje výsledky mohol uplatniť celej spoločnosti. Ďakujem. A za zelených a zajtra ďalší rečník. Ja by som rád zdôraznil, že internet a digitálny trh to sú rozhodujúce štruktúry pre spoločnosť a spoločnosť a nielen pre budúce desaťročie. Spôsob, ako ich rozvinieme, musia brať do úvahy túto budúcnosť a preto musíme myslieť aj na dopad, ktorý budú mať tieto infraštruktúry pre spoločnosť a neobmedzovať sa len na náklady a zisk. O, hovorím o geoblockingu, prvom návrhu, podľa mňa ten prvý návrh je lepší ako kompromis. Musíme žiadať jednoznačne, aby sa geoblocking zrušil. Je potrebné, aby bol všeobecný prístup k obsahom, aby tento prístup bol jednoduchý a bez prekážok. A ďalšie dve otázky ktoré majú veľký dopad na spoločnosť. Poprvé, e, zvýšenie povedomia a zastúpenia žien. Na to nesmieme zabúdať a malo by to byť e, zachytené aj v kompromisoch. Jednotný digitálny trh a nové technológie môžu mať naozaj gigantický dopad na tento aspekt života a to by sme mali zdôrazňovať v správe. pozmeňovacie návrhy, e, ktoré zmieňujú handicapované osoby. Musíme sa snažiť poskytovať také riešenia pre týchto ľudí, aby mali možnosť vstupu na trh nielen firmy, ale celá spoločnosť ako taká. To je ten správny prístup a to sú kompromisy, ktoré chceme dosiahnuť. Máme pocit, že celá správa z našej perspektívy nie je správne naorientovaná. Ďakujem. A teraz by som vyzval dvoch kolegov z EFDD. V mene IMKO pán Zulo. Grazie, prezidente. Ďakujem, pán predseda. Gratulujem obom spravodajcom za ich prácu. Je to naozaj veľmi zložitá práca a e, bolo zložité nájsť rovnovážne stanovisko medzi viacerými názormi. Využil by som príležitosť aby som urobil znovu výzvu ako predtým, a to je tá otázka dôvery. Dôvera je dôležitým pilierom digitálneho jednotného trhu a je to základ toho, aby jednotný trh bol skutočne účinný. A v tomto texte, ktorý diskutujeme, je dôležité, aby e, sa občan cítil istý, že ak aj má k dispozícii dobré nástroje, ale ak nebude mať túto istotu, tak nebude e, uistený ich využívať treba postupovať tak, aby nástroje občan využíval a musí mať o nich informácie, musí mať k dispozícii celé, celý ten horizont, celý ten rámec nástrojov, ktorý sa mu skytá. A takisto musí naše normy chápať ako účinné. Ja tu robím výzvu v tomto zmysle, pretože z pozmeňovacích návrhov sme sa dostali k odstavcu a ja si myslím, že v tom odstavci by sa mal zdôrazniť koncept dôvery. Mohli by sme postupovať rozhodnejšie a prepojiť toto vnímanie na niečo hmatateľnejšie a teda skôr než sa zaoberať len technickými nástrojmi, navrhujem, aby sme sa znovu pokúsili o vytvorenie zoznamu akýchsi matateľných konceptov, ktoré dajú našim textom a našim občanom viacej dôvery. Uh, thank you very much, colleague. And Mr. Borelli on behalf a teraz pán Boreli v mene ITRE. Ďakujem, pán predseda. Ja ako spolupredseda politickej skupiny viem veľmi dobre, aké je zložité nájsť zhodu medzi viacerými politickými skupinami. A teda gratulujem spravodajkyni Kalas a ďalším. Je naozaj veľmi ťažké, hlavne vzhľadom na prerozdelenie kompetencií jednotlivých parlamentných výborov. To ešte všetko komplikuje. My naďalej ako skupina budeme pracovať na tom, aby táto správa bola vo svojom celku čo najotvorenejšia, najekonomickejšia, najpochopiteľnejšia a hlavne optimistická a sme presvedčení predovšetkým, že pri realizácii jednotného digitálneho trhu by mali byť centrom záujmu jednoznačne občania, teda digitálne občianstvo, aktívne začlenenie, digitálne začlenenie, účasť pre všetkých. To sú pre nás rozhodujúce body. body. Ďalšie aspekty investície do infraštruktúry, aby sme zabezpečili prístup k vysokorýchlostnému internetu pre, všetkým, aj, pre všetkých, aj pre tých, ktorí majú nižšie príjmy na vidieku a tak ďalej. A tiež vytvoriť možnosti pre nový druh obchodovania biznisu, pre nové pracovné miesta. Len 14 európskych firiem využíva net ako možnosť predaja alebo predajný kanál a toto by mala, príležito, toto by mala byť príležitosť, aby sme viacej podnetili e-commerce v EÚ aj pre MSP. Je niekoľko bodov v tejto správe, ale myslíme si, že by mali byť rozpracovanejšie a špecifickejšie. Vzhľadom na strategický význam realizácie jednotného digitálneho trhu pre e, rozpočet pre európske hospodárstvo, pre pracovné, miesto, pracovné miesta, mali by sme urobiť ešte posledné úsilie a aby sme sa snažili byť čo najambicióznejší tie kompromisy, ktoré sú predložené, ako keby išli skôr tým e, smerom nadol, ale my by sme mali naozaj byť veľmi ambiciozni a mať vysoké ciele. Ďakujem, hovorí pán predseda. Na konci nevždy a nie každý bude spokojný. Pani Barbara Kapel. ich möchte mich bei den zwei äh, Ďakujem, pán predseda Poďakovala by som obom spoluspravodajkyniam za veľmi dobrú prácu. a za možnosť zhrnúť tak komplexnú problematiku do niekoľkých kompromisov. Eh, je tá nielen problematika, téma je komplexná a zložitá, ale aj štruktúra parlamentných výborov, ktorí na tom spolupracovali. Zhodneme sa určite na tom, že je dôležité venovať sa digitálnym možnostiam a je potrebné to pretaviť do jasného legislatívneho rámca. Preto je dôležité, aby sme tu mala, mali férovú otvorenú hospodárskú súťaž, z ktorej budú pozitívne čerpať všetci, aj firmy, aj spotrebitelia a že v digitálnom trhu je skutočný rastový potenciál pre celú európsku e, ekonomiku, tak ako to správne hovorí komisia. Je tu ešte niekoľko otvorených otázok, o ktorých sa hovorilo. Odstavec 19, kde sa hovorí o súkromných investíciách 19a, verejné investície, kombinácia odsekov 1920 regulácia ex ante, oligopoly, hlavne s ohľadom na nadchádzajúcu revíziu balíčka. A potom tiež otázka elektronickej verejnej správy, hlavne nediskriminujúci prístup pre spotrebiteľov tých, ktorí sú najzraniteľnejší, ale samozrejme pre všetkých. Prepojenie infraštruktúry je dôležité, aby existovala eh, správna, spravodlivá hospodárska súťaž. Zatiaľ je to príliš statické a správa nie je napísaná tak, aby bola v prospech, išla v prospech investícií. Želali by sme si správu, ktorá by dokázala, že práve hospodárska súťaž je práve v tejto oblasti veľmi dobrá. Oligopoly podľa nás nie sú žiaduce pre žiadne ekonomické odvetvie a pokiaľ ide o opravy ex ante a legislatívy, ktorá sa pripravuje pre komunikačný trh. To bola obrovská záťaž pre operátorov a prinieslo by to aj veľkú mieru neistoty. Toto je náš názor. Hlavne sa to týka revízie telekomunikačného balíčka v budúcom roku. Jeho cieľom by malo byť pokryť komunikačné potreby v Európe, hlavne nedostatok investícií do sietí budúcej generácie. Komisia hovorí, že to je v súčasnosti najväčšia priorita. Toto treba zorganizovať a treba vytvoriť nové podmienky, aby investori investovali do nových a najrychlejších sietí a tá ekonomická správa musia sa vytvoriť podmienky na to, aby starší spotrebitelia hlavne na vidieku mali aj fyzický prístup bez toho, aby boli diskriminovaní. Ďakujem vám všetci kolegovia za vynikajúcu diskusiu. A teraz mi dovolte dať eh, slovo kolegyni eh, Vicky Ford, spolupredsedajúcej. Áno, ďakujem. Prosím, prihláste sa, ak vaše meno nebude na zozname Malko And uh, Lisa Yakansari, Gunnar Hotmark, Dan Dalton, Antonis Gorgas, Claire Moody, and then the Commission. Is there, if there's anybody, yeah, Michael, you're first. And Gunnar's on the list. Ak tam niekto nebol, niekoho meno nezaznelo, prihláste sa. Michael Pony bude vy Ďakujem, že ste prišli medzi nás. Ďakujem. Ja sa chcem poďakovať spoluspravodajkyniam eh, za vynikajúcu prácu na tejto správe. Dúfam, že budúci týždeň ju ukončia. A tiež vás chcem upozorniť, že včera sme vo výbore LIBE hlasovali o našej, našom príspevku do tejto správy a myslím si, že sme našli vyvážené riešenie a predstavujeme tu vlastne riešenie pre ochranu údajov, ochranu súkromia, základných práv a zároveň vytvárame rovnováhu medzi základnými právami a možnosťami ďalšieho rozvoja a podnikania a takisto eh, bezpečnosťou. Ja dúfam, že toto bude veľmi dôležitý cený príspevok do správy a dúfam, že mu k nemu budete aj seriózne pristupovať, keď budete pracovať na konečnej verzii správy, tak aby bola jasne dodržaná aj funkcia článku 54. Ešte posledné slovo k platformám. Myslím si, že je veľmi dôležité e, pozerať sa do budúcnosti aby sme neboli veľmi obmedzujúci. Musíme pochopiť špecifikum platformiem. E, sú tu mnohé formuly, mnohé vzorce, ťažko nájsť jedinú definíciu. Ak by sme išli smerom dobrého kompromisu, e, potom e, naozaj nemusíme ani ničiť už existujúce platformy. Teraz má slovo Jose Blanco. Ďakujem, pani predsedajúca. Ďakujem aj spravodajcom za ich prácu na tejto veľmi zložitej téme. Dve veci. Poprvé, ďakujem za neustálu odvolávku na boj proti digitálnej prieposti, aby sme odstranili tie najväčšie rizika digitalizácie, vylúčenie určitých komunít, hlavne tých zraniteľ, zraniteľných a hlavne oblasti, ktoré sú postihnuté starnutím. Geoblocking to je druhý bod. Zhodneme sa na tom, že musíme proti nemu bojovať. Keď sa e, dostávame do zne, e, situácie, ktoré zneužívajú um, teda svoj, um, svoje postavenie, oceky 16 a 18 sa hovorí o boji proti neodôvodnenému geoblockingu a dáva sa príklad diskriminácia. Ak nejde o odôvodnený geoblocking, tak nevychádza z európskej legislatívy. Ďalšie ochránené obsahy a copyright tie boli určené len pre určitý členský štát. Vtedy ten geoblocking je OK. A kompromis 16 hovorí sa, že geoblocking e, podporuje pirátstvo. Ja si myslím, že to tak nie je. Pirátstvo podporuje nedostatok správnych pravidel. Geoblocking, ktorý sa správne používa, hlavne v prípade prípade e, produktov, ktoré spadajú pod autorské práva, ako môže byť e, kinematografia. A teda e, treba sa sústrediť na tie podstatné veci a odstrániť neodôvodnené obmedzenia. Takže tieto dva články nie je potrebné zrevidovať podľa môjho názoru. Olga Šenleva. Děkuji, pani předsedkyně. Eh, ja bych také chtěla... Ďakujem, pani predsednička. Ja sa chcem poďakovať obi dvom spravodajkyňam aj tieňovým spravodajcom za prácu na tejto naozaj zložitej správe. Niekoľko pripomienok eh, k návrhom kompromisov. Spomeniem naozaj len niektoré. Prvá poznámka sa týka prístupnosti pre všetkých občanov. A naozaj tu si treba pamätať, že máme aj starších občanov, ktorí jednoducho nemôžu alebo ani nechcú byť súčasťou e, tzv. e-spoločnosti. E, ja samozrejme podporujem myšlienky maximálnej dostupnosti elektronických služieb a začlenenia všetkých občanov ale tieto e-služby by sa nemali odkláňať od bežných e, služieb, napríklad e, pokiaľ ide o vystavenie receptu alebo vybavenie niečoho na úrade. Myslím si, že tieto dva svety, elektronický, online a fyzicky, by mali mať právo e, koexistovať a toto by malo zaznieť aj v správe. Druhá poznámka sa týka kompromisného návrhu k odseku 16, to sa týka tzv. geoblockingu. A ja si myslím, že tu treba mať e, prístup aj v prípade online služieb a zdôrazňujem to aj, e, pretože nepriaznivá situácia vzhľadom na e, nejakú geografickú polohu nie je len záležitosťou sveta online, ale aj fyzického sveta. A v iných častiach textu spravodajkyne správne hovoria o tom, že pravidlá online a offline by mali byť koherentné, nemali by sme tu vytvárať rozdiely medzi týmito dvomi svetmi. Súhlasím a myslím si, že ani geoblocking nemôže byť v tomto smere výnimkou. A posledná poznámka sa týka stanoviska výboru pre dopravu a cestovný ruch. E, som jedna z tieňových správodajkýň. A ja si myslím, že sme dosiahli veľmi dobrý kompromis, vyvážený text, ktorý zdôrazňuje niektoré dôležité aspekty digitalizácie v oblasti dopravy a cestovného ruchu. A preto by som bola rada, keby sa náš kompromis objavil v konečnom texte. A ešte raz vďaka za vynikajúcu prácu. Teraz eh, z ITRE výboru za EPP and Sander, alebo nie? Predsa len áno. Ďakujem. Nežiadala som o slovo, ale keď mi ho už dávate, tak rada využijem túto príležitosť. Mohli by sme poďakovať obom spravodajcom k ich práci a aj k tomu, čo ešte ostáva. Som členom výboru EMPL a myslím si, že je dôležité si myslieť alebo uchovať dve myšlienky. Jednotný digitálny trh môže poskytnúť príležitosti zamestnancom, ktoré by ich inak nemali. Myslím konkrétne na tých, ktorí sú vo vidieckých oblastiach. Hoci vo výbore EMPL tá definícia je širšia, a teda je potrebné im dať aj dostatočné vedomosti a skúsenosti. A druhý bod, globálnejší a ktorý skôr spadá pod ITRE k platforme. Páčila sa mi myšlienka Filipa Žuvena o zodpovednosti platformiem. Napríklad možnosť pre ne sa zaviazať k tomu, že by pristupovali k svojim klientom, ktoré sú často MSP a nie sú schopní sa hájiť na tomto trhu, aby k ním pristupovali spravodlivejšie a transparentnejšie. To je niekoľko mojich myšlienok. Ďakujem za pozornosť. Thank you. Shall I just go through again? Ďakujem. Takže ešte raz, kto je na mojom zozname? Prečítam mená. Jakansari, Gunnar Hockmark, Dan Dalton, Antonis Gorgas, and Claire Moody. Would anybody else like to signal? Chce ešte niekto iný prihlásiť sa do diskusie? Nie? Dobre. Takže Lisa. Nie, alebo tu nie je. To nie, takže pán Holknák. Uh, e, dobre. Eh, chcem povedať jednu vec. V prvom rade ďakujem spravodajkyniam, to bola veľmi náročná úloha. A spolu predsedajúci pán Buzek viackrát povedal, že pri kompromisoch nie sú všetci rovnako šťastní, ale ja si myslím, že by sme mali byť a pokúsiť sa byť šťastní a spokojní. Otázka je, ako vysoko si nastavíme ambície a čo chceme dosiahnuť. Myslím si, že tak či onak budeme žiť v digitalizovanej ekonomike, bez ohľadu na to, čo budeme robiť. Otázka je, či chceme byť lídrami. A ja som sa zamýšľal nad kompromismi, bez nejakých detailov, ale myslím si, že sa treba pokúsiť obmedziť nejaké dôsledky alebo e, vydláždiť chodník pre príležitosti. Ja si myslím, že Európa je najdynamickejšia a najväčšia ekonomika. Nikto iný nedokáže získať také prínosy ako my. A preto musíme zabezpečiť našu úlohu lídra A tu potrebujeme industrializáciu, normalizáciu internetu, 3G, 4G, 5G. 5G bude obrovský krok. Obrovský krok pre Európu. Ak nevyužijeme túto príležitosť, ak nebudeme lídrami v oblasti spektra, ak nebudeme mať DPH náležite zodpovedajúcu ak nebudeme mať i knihy, ak budeme príliš regulovať platformy, pretože platformy sa veľmi rýchlo, rýchlo vyvíjajú, potom zmeškáme príležitosť. A ja by som chcel požiadať eh, spolu správodajkyne, aby istým spôsobom odporovali tomu, čo povedal Ježi. Pretože my potrebujeme byť všetci spokojní. Pretože my si musíme nastaviť ambície čo najvyššie. A ak to neurobíme, potom nebudeme číslo 1, my budeme až niekde na číslo 4. A potom ja nebudem šťastný Ježi, pretože ja chcem byť číslo 1 a potom budeme, byť, budeme môcť byť všetci šťastní, ak budeme číslo 1. Very good. Number one. Um... Veľmi dobre číslo 1. Ďalší rečník. Ďakujem pani predsednička, ďakujem aj správodajkyniam, hovorí pán Dalton. Naozaj ďakujem, veľmi ťažká práca. ja nie som spokojný úplne so všetkým. Nepodporujem úplne e, všetky návrhy. Toto by sme sa nemali nechať unášať komisiou, mali by sme um, tú iniciatívu musia prebrať zainteresované strany. Pokiaľ ide o Geoblocking, e, áno, toto je zložitá téma a takisto e, téma v jednotlivých členských štátoch a Samozrejme, tento web streaming sa napríklad tiež šíri do celého sveta. Nie je možné ho zastaviť, e, tak ako chceme my obmedzovať a veci. Pokiaľ ide kompromis 36 cloud computing, toto je, tu je veľmi nesprávny prístup, pokiaľ ide o práva spotrebiteľov. Súhlasím s tým, čo povedala predtým Vicky. Mám veľké obavy, pokiaľ ide o um, diskrimináciu a rozlišovanie medzi svetmi online offline, pokiaľ ide o spektrum. Som presvedčený, že potrebujeme zlepšiu koordináciu, ale nie harmonizáciu v tejto oblasti tu je princíp subsidiarity, ale stále si myslím, že nám tu niečo uniká, ako povedal kolega. Tu sa neriešia veci pre spotrebiteľov internetu a je tu taký starý e, prístup. My si neuvedomujeme, že svet si ide svojim tempom a ide a vyvíja sa aj bez nás. Takže všeobecne um, mám obavy, že stále nevyužívame všetky výhody digitalizácie. Ďakujem. Ďalší rečník, Anton Skorka. Ďakujem. Ja som naozaj, pán Gloga, ja som naozaj veľmi uh, rád, že tu môžeme sledovať tento úžasný koktail sociálneho liberalizmu. A naozaj táto práca je veľmi dôležitá. Obidve spravodajkynie pracujú na veľmi dôležitom spise a tu naozaj robíte vynikajúcu prácu. Toto je veľmi dôležitá téma. Ak toto nebude fungovať, tak Európa zmešká príležitosti. A príležitosti pre mladých ľudí, o to tu ide. Tie treba lepšie e, využiť. Všetci by sme mali získať, všetci by sme mali mať prínos. A myslím si, že tu musíme ukázať, že Európa je inováciám otvorená a že zdieľaná ekonomika je budúcnosť. Takže nech sa ľudia podielajú. Platformy sú budúcnosť. Platformy sú tu, ľudia ich milujú. Tak eh, ich uspokojme, nech sú spokojní. Nechajme, nech to funguje. A tiež som e, presvedčený o tom, že je tu problém s dodávkami balíkov. Tieto služby sú niekedy e, drahé. Tak urobme kompromis. Zatlačme na to. Odstraňujme prekážky. A potom A potom e, tie trust marks, E, dôležité je, aby veci fungovali. Čím viac e, prekážok vytvárame, tým menej to bude fungovať. Takže pomôžme tomu, aby to fungovalo. A určite potom budú všetci spokojní. Ďakujem. Claire Moody. Claire Moody. Ďakujem. Opäť chcem sa poďakovať správodajkyniam, tieňovým správodajcom za Herkulovskú úlohu. Naozaj všetci dúfame, že sa nám podarí e, dohodnúť sa a nájdeme kompromisy. E, k jednotlivým kompromisom napríklad 22a potreba zdrojov, toto je skutočne vec, ktorú môžeme len privítať. E, k tým poznámkam, ktoré tu už zazneli. Myslím si, že je absolútne nevyhnutné uvedomiť si, e, že potrebujeme digitálny jednotný trh, ale nemyslíme tu, na ľuďo, o ľuď, nemyslíme tu len na ľudí ako spotrebiteľov, ale aj na ľudí ako občanov v širšom zmysle. Takže kompromis 19a, kde sa hovorí o potrebe investícií, k univerzálnemu všeobecnému prístupu k vysokorýchlostnému internetu a e, k digitálnym službám, to je tiež dôležité. Ale nad tento rámec ešte e, digitálna inklúzia musí e, samozrejme zabezpečiť aj prístup k zručnostiam. A nie len v tom tradičnom zmysle škola, univerzita, ale aj nad rámec e, formálneho vzdelávania. A nakoniec to ešte musí znamenať, že digitálna inklúzia zabezpečí aj zamestnanecké práva, aby e, ľudia naozaj mohli pracovať v digitálnom jednotnom trhu a to bude znamenať, že budú mať aj rovnakú ochranu, ako keby pracovali v iných oblastiach. Sean Kelly. Veľmi stručne. Poslední štyria rečníci uh, hovorili veľmi rozumne. Veľmi rozumne. Oveľa viac, než som počul v minulosti. Áno, môžeme uh, sa postarať o to, aby ľudia boli spokojní. A naozaj by mali byť. Spotrebitelia aj uh, Podniky by mali byť spokojné. Ak e, budú spokojné a spokojní, potom e, prispejú k ďalšiemu rozvoju. A teraz v mene ITRE sa venujem otázkam ochrany údajov. A teraz hovoríme na zasadnutiach aj trialógoch. E, je dúfam ukončíme pred Vianocami. Hovoríme o e, týchto návrhoch, ale je dôležité uvažovať o tom, či ľudia z výskumu sú napríklad spokojní s týmito návrhmi, aby sme dosiahli 3 e, e, HDP, ktoré sa majú vynakladať na výskum. Takže naozaj to, čo povedal Connor, pán Dalton a Tonio, sú veľmi relevantné poznámky. A predovšetkým by nám, chcel, by nám malo ísť o to, aby sme boli lídrom, aby sme stali na prvom mieste a nie na druhom, ani na, druhom, na treťom, na štvrtom. Dobre, takže teraz dám slovo komisii a potom obidvom spravodajkyniam Ehm, možno ak ste sa neprihlásili v prvom kole, eh, prihláste sa potom, keď vystúpi komisia. Takže pýtam sa komisie, chcete sa vyjadriť, pán Degár? Ďakujem, pani predsednička, vážení členovia. Mám eh, všeobecnú pripomienku a potom niekoľko špecifických. Eh, najskôr všeobecne vítame zmienku o spoločných pravidlách, pretože digitálny trh je zatiaľ fragmentovaný. Máme rôzne pravidlá a ak chceme vybudovať jednotný digitálny trh, tak potrebujeme mať jednotnú sadu pravidel. A to si vyžaduje iný spôsob zákonodárstva, a aj v rade si to musia uvedomiť. Minimálna harmonizácia nie je cesta pre jednotný digitálny e, trh. Nemali by sme mať 28 e, plus 1, musíme mať 28 rovná sa 1. A e, tu naozaj dôkaz o chuti pudingu je v tom, keď ten puding zjete. Takže naozaj sa musíme pohnúť rýchlo, pretože musíme postavať rýchlo a chceme byť lídrami. A to sa ukáže až v praxi. Takže tu treba postupovať rýchlo aj v oblasti zákonodárstva. A teraz konkrétne geoblocking z tých kompromisných návrhov sa zdá, že parlament je presvedčený, že sa môžeme zbaviť geoblockingu, ak budeme lepšie uplatňovať článok 20 smernice o službách a e, opatrenia, ak budeme uplatňovať opatrenia, ktoré sa týkajú e-commerce. Komisia sa však domnieva, že potrebujeme legislatívne opatrenie, lepšiu implementáciu článku 20, áno, Áno, kroky podľa e, práva o hospodárskej súťaži tiež, ale to nestačí. A my by sme privítali podporu parlamentu pri prijati legislatívneho kroku. A v e, tejto správe nehovoríte nič o potrebe alebo ochote podporiť e, takýto zákonodárny prvok. A tu musíme mať na, e, mať na pamäti aj e, duševné vlastníctvo, autorské práva. To tiež súvisí s geoblockingom. A posledná poznámka sa týka platformiem nemali by sme si myslieť, že platformy sú tam niekde mimo Eh, vlastne, keď sa pozeráme na oblasti komunitárnej legislatívy, tak eh, téma platformiem je všade. Eh, v oblasti telekomunikácií, v službách audiovizuálnych, na jej oblasti. Všade je geoblok, aj v geoblockingu, v otázke kybernetickej bezpečnosti. Takže Mali by sme sa vyhnúť tomu, aby sme si mysleli, že platformy vôbec nie sú e, brané do úvahy. E, treba sa len pozrieť na európsku legislatívu a na to, ako ich aktualizovať e, s ohľadom na digitálny jednotný trh. Ak dovolíte, tak prv ako dám opäť slovo spravodajcom, keď budeme hlasovať, Eh, gestorský výbor má s týmto veľmi veľa práce. Sú tu dva právne návrhy, na ktorých v tejto chvíli parlament pracuje. Jeden sa týka jedné nariadenie ochrane údajov, o ktorom mnohí z vás hovorilo. No a potom je tu aj bezpečnosť sietí. To je ďalší právny predpis, o ktorom sa riešia NIS. A ja som chcela povedať, že teda na tomto nariadení NIS sa pracuje. A dúfam, že tie body, niektoré z tých bodov, o ktorých sa tu hovorilo, budú sfinalizované v smernici NIS a my to potom budeme môcť implementovať. A pomôže nám to aj v hlasovaní 14. Kto má teraz slovo? Pani Gepard? Alebo pani Kalas? Spravodajkynia, nech sa páči. Thank you. Uh... Ďakujem. Ďakujem za všetky pripomienky. Chcela som sa vrátiť k pár veciam. Berek. E, hovorila o tom aj komisia. E, v mnohých oblastiach máme problém, že nikto nevidí veľký európsky uhol pohľadu. Ešte stále máme 28 rôznych právidiel a v Bereku by sme chceli, aby tam bol niekto, kto bude dohliadať, alebo ktorý mal na starosti európske stanovisko tejto chvíli sa zamerávame na posilnenie Bereku. Nechceme eh, nastavovať žiadnu novú agentúru, ktorá by riešila túto oblasť. Pokiaľ ide o platformy, je mi ľúto, že odišiel pán Žova. No, on hovoril o tom, že by sme mali byť lídrami v digitálnom hospodárstve. Na čo však nesmieme zabúdať je, že platformy ako e, sprostredkovateľské priestory mali obrovskú úlohu v tom, že vôbec vznikla digitálna ekonomia. Takže pokiaľ by sme zaviedli vyššiu mieru zodpovednosti pre týchto sprostredkovateľov, mohli by sme tým jednoducho znížiť mieru digitálneho hospodárstva, pretože platformy sú sprostredkovateľmi pre firmy, ktoré tam ďalej potom poskytujú svoje služby. A pokiaľ by mali mať nejakú vyššiu mieru povinností, znamenalo by to, že menej spoločnosti bude aktívnych na trhu. Takže si myslím, že to je dôležitá vec, ktorú si treba uvedomiť. A nesmieme zabudnúť ani na to, že platformy nie sú len o kultúrnom obsahu, existujú aj iné platformy a sú naozaj rôznorodé. Duty of care, toto treba e, zaviesť, čiže povinnosť e, starostlivosti, Pokiaľ by tu nebola zavedená nejaká miera zodpovednosti zo strany platform, znamenalo by to naopak menej podnikov na trhu. Pokiaľ ide o ženy a dostupnosť pre všetkých, na, to, na túto tému už tam máme odsek, takže si nemyslím, že tieto témy treba zohľadňovať e, viac. Pokiaľ ide o prenosnosť, toto spadalo do právomoci Júri, výboru Júri. Čakáme na ich návrh, avšak súhlasíme s tým, že e, obsah, za ktorý sa platí, ktorý sa nakupuje, by mal byť prenosný. Geoblocking, toto tiež bolo v rámci právomoci Júri. Na druhej strane sme však požiadali ich, ich požiadali, aby doplnili rámec elektronického obchodu. Znamenalo by to, že geoblocking v prípade, že nie je oprávnený, by mal byť ukončený. Takže myslím si, že v týchto bodoch, alebo väčšine týchto bodov sa zhodneme a absolútne súhlasím s tým, čo povedal predrečník o pozitívnom prístupe v rámci príležitostí, pokiaľ ide o práva v rámci digitálneho hospodárstva. Túto oblasť treba zdôrazňovať. Ďakujem. Mrs. Gephardt. Pani Gebhardt. Nemôžeme tu už pán, pána Buzeka veľmi dlho držať, pretože ide na recepciu večer. Ja, Ďakujem, pokúsim sa byť stručná. Mohla by som povedať možno niečo na úvod najskôr. Nemyslím si, že je našou úlohou postarať sa o to, aby všetci ľudia a členovia parlamentu boli šťastní a spokojní. Myslím si, že o to sa musí postarať každý sám, pretože každého naplňa šťastím niečo iné a každý chápe šťastie nejako inak, takže toto e, by sme tu nemali preberať. Dôležité však je, aby sme jasne e, videli, že inovácie z digitálneho sveta poskytujú obrovské príležitosti a tých sa musíme chopiť, to je jasné. A s týmito príležitostiami, s týmito šancami e, dokážeme vytvoriť aj hospodárskú budúcnosť a chceme byť lídrami. To je našim cieľom. Ale ešte jednu vec chcem povedať jasne, pretože tu ide aj o medailu. A každá medaila má dve strany. Každá minca má dve strany. E, na jednej strane sú tie pozitívne stránky a na druhej strane sú tie rizika. A ako zodpovední politici nemôžeme povedať, že sa budeme pozerať len na tú e, svetlú stránku. My sa musíme pozrieť aj na tie problémy. Kde sú problémy? Na to sme tu, a potom tieto problémy musíme aj riešiť. A tu sa dostávam aj k téme, ktorú spomenula pani Port, a to je odsek, ktorý sa týka nákupu služieb offline-online. A v tých kompromisných rokovaniach sme uh, diskutovali a takmer všetky e, skupiny sa k tomu vyjadrili. E, všetci povedali jasne, okrem liberálov, chceme mať rovnaké práva pre offline ako pre online. A v kompromise to nemôže vyzerať nejako inak. A pretože takto to tam musí byť. Takto sa k tomu vyjadrili aj všetky politické skupiny a je mi lúto, že liberáli e, tieto odseky 7 až 11 zatiaľ nepodporili. Ale tak to jednoducho vyzerá situácia. Pokiaľ ide o kompromis e, ku geoblockingu, to je tiež veľmi zložitá otázka. Tu sa musíme pozrieť jasne na to, že je rozdiel medzi geoblockingom v mediálnom svete, v oblasti médií, televízie, videa, kina a tak ďalej, a e, v oblasti elektronický obchod. Tam e, ide o úplne iné témy a tu musíme robiť rozdiely a preto potrebujeme mať aj e, viaceré odseky a tieto odseky e, samostatne spracovať, pretože tu musíme urobiť rozdiely. Keď kupujem televízor, nemusím sa starať tak veľmi o autorské práva, ale keď si kupujem video, tak e, už áno, takže tu musíme rozlišovať, to je jasné. Ale nie rozdiely, či to kupujem offline alebo online. A O to tu ide v tejto súvislosti. A teraz e, k článku 20 smernice o e, službách. Tu e, musíme vidieť aj súvis s so súťažou, s konkurencieschopnosťou a čo sa deje v tejto oblasti a čo s napríklad s ohľadom na neutralitu siete, kde chceme mať e, pre všetkých rovnaké príležitosti. Pre malé podniky, ktoré sa ešte len rozbiehajú, tie musia dostať rovnakú príležitosť v týchto sieťach, na týchto platformách, rovnaké príležitosti ako veľké firmy, ktoré sú už etablované. A to sú tie témy, e, ktoré nemôžeme len tak zmietnúť e, zo stola a povedať áno, chceme pokrok, ale musíme e, dať aj podmienky a rovnaké príležitosti aj malým podnikom, začínajúcim podnikom. A aj tomuto treba venovať e, pozornosť. Samozrejme, e, musíme venovať pozornosť aj prístupu pre občanov, pre všetkých občanov, aj pre občanov s postihnutím. A to aj urobíme. A tu sa chcem poďakovať aj za veľmi dobré eh, návrhy, ktoré prišli z jednotlivých výborov. A eh, som presvedčená, že sa nám podarí dopracovať aj tie ďalšie kompromisy, rovnako ako tie prvé, z tých prvých dvoch blokov. Budeme ďalej pracovať a som presvedčená, že na konci budeme mať dobrý text aj keď každý z nás e, určite na konci povie, keby som to ja mal napísať, tak to bude vyzerať úplne inak. Samozrejme, to je e, tak, ale myslím si, že až doteraz môžem povedať, že som veľmi spokojná so spoluprácou so všetkými politickými skupinami, aj s tým, čo sme doteraz e, dosiahli v tomto texte. Ďakujem. Excellent. Výborne. Ďakujem vám veľmi pekne a ďakujem aj tým z vás, ktorí ste si vy, ktorí ste počúvali túto diskusiu, ktorí prispievate ku procesu kompromisu. Je to naozaj veľmi náročný kompromis, takže vám všetkým ďakujem za to, že na tom pracujete. Mám na mysli sekretariat, asistentov a tak ďalej. Bola to naozaj veľmi zaujímavá diskusia, veľmi podrobná Ja teraz budem veľmi praktická. Chcem vám pripomenúť, že o tomto sa hlasuje 14. decembra, teda v pondelok večer Štrásburského týždňa. A viem, že niektorí poslanci niekedy prichádzajú neskoro. Hlasovať sa má o 7. večer prosím vás, overte si, alebo overte s poslancami, ktorých tu zastupujete, že tam naozaj budú o 7. večer. A v prípade, že by došlo k nejakým technickým problémom, prosím, dajte nám vedieť čo najskôr. Sean sa hlási o slovo. Prepašte, ale vždy, keď sme hlasovali, pokiaľ si spomínam, pondelok večer, tak to bolo vždy okolo 9. Prečo je to teraz o 7. Veľa poslancov bude cestovať z Frankfurtu a tak ďalej. Závisí to od dopravy. O 7. byť tam o 7. môže byť problém. O tom sa ešte konkrétnejšie dohodneme neskôr, ale prosím, hovorte o tom s vašimi koordinátormi, e, e, potom sa mi naspäť ozvite ja viem, že keď niektoré výbory hlasovali o devia, eh, pardon, v pondelok večer, tak začali trochu neskôr, ale potom je tá noc pre poslancov veľmi dlhá. Uvidíme ešte, kedy začneme. Možno to začne o 8.30 a až do 12. Dohodneme sa prostredníctvom koordinátorov. Priatelia, na záver by som rád povedal jednu dôležitú pripomienku. Myslím si, že to je dôležité. A prečo? Pretože Gunnar Hockmark pravdepodobne zamenil dve veľmi dôležité slova. Na nešťastie zmizol a nemôžem to vysvetliť jemu, ale príliš ambiciozný neznamená, že nebude, komprom- nebude možné docenúť kompromis. Ja som nepovedal, že nemáme byť ambiciozní, naopak, mali by sme byť čo najambicioznejší pre našich spotrebiteľov, aby oni z toho mohli profitovať, aby sme vytvorili pro, pardon, trh pre malé a stredné podniky. Priatelia, kompromis je nevyhnutný, inak prácu nemôžeme ukončiť. Čiže v, komprom- v rámci kompromisu nemôžeme dosiahnuť úplne všetko, čo sme očakávali. Aj na nešťastie čiastočne budeme nešťastní. A zopakujem to ešte raz, pretože inak sa nám nepodarí dosiahnuť kompromis. Ambície a dosiahnutie kompromisu to sú dve rôzne veci Buďte prosím čo najambicioznejší, ale na záver sa potrebujeme dopracovať ku kompromisu. Prajem vám len to najlepšie, nebude to ľahké. Ešte by som raz pripomenula, že, že tie hlasy, no neviem ešte presne čas, ale e, k tomu sa ešte vrátime. Ale ešte chcem pripomenúť, že veľa kompromisov už bolo uzavretých, takže blahoželám spravodajkyňam k tým um, kompromisom, ktoré už boli dosiahnuté.